Drahé kolegyne, kolegovia, začneme. Našim zasadnutím chcel by som sa vás spýtať, či máte nejaké pripomienky k nášmu programu. Vidím, že nie. Takže program je prijatý. Návrhy zápisníc máte pred sebou. No a dostávam sa k oznámeniam predsedu. Minulý piatok sa uskutočnilo vynikajúce zasadnutie sociálno-demokratických strán eh, Európy v Toulouse. s sociálno-demokratickou stranou Francúzska. A skutočne to bol vynikajúci začiatok predvolebnej kampane. Zúčastnilo sa približne 1500 ľudí. Martin Aubry, prvá tajomnička PS, vystúpila s vynikajúcim prejavom a s jedinou výnimkou tam boli zastúpené všetky, všetky krajiny. Alle Všetky strany a ich e, hlavní kandidáti vystúpili Jorgas Papandreou, Paul Nirupi Rasmussen a ja. A bolo to skutočne e, vynikajúci začiatok predvolebnej kampane. Parlamentné voľby na Islande vyšli v náš prospech. Lavica na Islande eh, získala veľkú väčšinu hlasov a ako iste ste sa dozvedeli z tlače, tak Island má eminentný záujem stať sa členom Európskej únie. Ja to pokladám za dobrý signál, pretože to ukazuje, že krajina, ktorú najviac postihla táto neoliberálna finančná politika vyvodzuje z toho taký dôsledok, že sa chce dostať pod ochranu silného Európskeho spolku, čo je veľmi dobrý signál, ktorý by sme mali využiť. Keď Írsko podporí Lisabonskú zmluvu a Island chce vstúpiť do EÚ, tak pre nás v predvolebnom boji to znamená, pozrite sa, tie krajiny, ktoré najviac utrpeli, aké dôsledky z toho vyvodzujú. Ja myslím, že vo predvolebnom boji sa to dá veľmi dobre využiť a dá sa povedať, že to želanie vstup do EÚ ukazuje, ako tie krajiny, ktoré sa ocitli vo veľkých ťažkostiach, za ako stabilnú považujú Európsku úniu. Samozrejme, hlavným predpokladom je ratifikácia Lisabonskej zmluvy, ale ja som veľmi optimistický, že aj v Českom senáte, aj v írskom referende sa to poradarí. No a v inej časti sveta, v Ekvadore, e, sme bol, v Ekvadore bol zvolený socialistický prezident. No, objavila sa tu kritika, že nikdy sa nepokračuje v diskusiách o e, témach eh, porušovania ľudských práv. Alozia Sakalas o tom hovoril a preto naše uznesenie o právach žien v Afganistane. Eh, viete, že tam bol prijatý zákon o vzťahoch, alebo prijatý, vydaný eh, zákon o vzťahu medzi mužmi a ženami a sexuálnych vzťahov medzi mužmi a ženami, ktorý na celom svete spôsobil veľkú nespokojnosť a pohoršenie, podľa môjho názoru právo, a prezident Karzaj včera povedal, že ministerstvo spravodlivosti a tento zákon stiahlo, alebo stiahne a predloží nový návrh zákona. Takže v tomto prípade aj naše snahy priniesli hmatateľný výsledok. No a to sú moje oznámenia a želá si niekto vystúpiť? K mojim oznámeniam vidím, že nie. A tak prejdeme na ďalší bod programu. Mal by to uviesť kolega Svoboda, avšak keďže tu nie je, dostane slovo Paskvalina Napolitáno a otázky ľudských práv. Nech sa páči, Paskvalina. Martin, grazie. Ďakujem, Martin. Dnes ráno sme na pracovnej horizontálnej skupine diskutovali o návrhoch, naliehavých návrhoch a došlo k jednohlasnej dohode k trom témam. Situácia na ostrove Fidži, ktorá kde tam došlo vlastne prakticky k štátnemu prevratu, pretože na čelo štátu bol menovaný e, e, šéf ozbrojených síl, stal sa premiérom a vlastne táto situácia je veľmi turbulentná, veľmi znepokojujúca. Novinári boli vyhostení z krajiny a e, k tomu vlastne Hans Gerd Pöttering urobí vyhlásenie na úvod. Samozrejme je tam ešte aj otázka zemetrasenia v Taliansku, ale predseda dal e, prednosť tomuto. Druhá dôležitá téma je e, štátny e, prevrat a jeho dôsledky v, e, vlastne, vlastne k tejto na k tejto násilnosti, ku ktorej došlo Došlo tam k násilnému prevzatiu moci a síce vojenskí predstavitelia hovoria, že zvolajú voľby, ale až po zmene ústavy. Šéf je príliš mladý a preto potrebuje úpravu ústavy. Tretia naliehavá vec je Burundi. Tento týždeň bol schválený zákon, ktorý penalizuje homosexuálov. Toto sú tri naliehavé body porušovania ľudských práv na budúci štvrtok. Ďakujem pekne, želá si k tomu niekto vystúpiť. Vidím, že nie. A preto odporúčam že aby sme postupovali nasledovne. Ak súhlasíte, tak Bericht von Alejandro Serkas. Môžeme prebrať správu Alejandra Serkasa o smernici o pracovnom čase a Alejandro nás bude môcť informovať o priebehu včerajšieho zmierovacieho výboru a na záver týchto diskusí. Myslím, že Hanes už príde. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Alejandro. OK. <clears throat> Gracias, Martin. Ďakujem, Martin. Chcel by som ťa poinformovať, ako aj kolegov, aj v skupine, že včera večer sa konala schôdza zmierovacieho výboru medzi parlamentom a radou o smernici pracovný čas a o druhej nad ránom sme schôdzu zrušili s konštatovaním, že nebola možnosť dôjsť k dohode medzi obidvoma inštitúciami. Takže posledná ponuka, ktorú navrhla komisia, Ehm, tento návrh neobsahoval žiadnu výraznú zmenu v troch kapitolách, ktoré sme my považovali za takú hlavnú líniu. Nič nám neponúkli, pokiaľ ide o pohotovosť lekárov, oddychový čas lekárov a opt-out. Boli tam len kozmetické úpravy ehm, a vlastne tie isté ústupky sa tam len mali E, upraviť textovo. Najdôležitejšia bola klauzula opt-out, e, kde sme sa vlastne nemohli zmieniť o tom, aby že v jedného dňa budeme mať v Európe e, legislatívu s limitou, limitom pracovného dňa. K tomu nedošlo, takže bohužiaľ také dlhé pracovné nasadenie, toľko práce neviedlo k výsledku. Táto situácia zároveň je sprevádzaná inými okolnosťami, s ktorými vás chcem oboznámiť. Dostali sme prvé reakcie ľudí, ktorí nás zaujímajú, naši ľudia, európsky pracovníci, lekári v Európe, a ich reakcia je reakciou obrovskej satisfakcie, že Európsky parlament neuzavrel s radou zlú dohodu. Odbory takisto vydali komunike, v ktorom zdôrazňujú, že Parlament zohral veľmi dôležitú úlohu na záchranu sociálneho blaha, lebo tu bolo v hre, že sa navždy podpíše klauzula opt-outu a že za takýchto podmienok sme urobili veľmi dobre, že sme túto dohodu nepodpísali. Zároveň Európska konferencia odborových zväzov nás vyzýva, že aby sme v tomto boji pokračovali, tak na európskej ako národnej úrovni, lebo toto ide o kľúčovú oblasť európskeho sociálneho modelu. Takisto sme dostali reakciu od generálneho e, sekretára permanentného výboru európskych lekárov, ktorý ďakuje socialistickej strane a skupine za úsilie a za pochopenie že nepodpísali dohodu, ktorá nemá žiadny, žiadnu podstatu, žiadny obsah. Aj oni hovoria, že je oveľa lepšie nemať žiadnu dohodu, ako mať zlú dohodu, ktorá by oslabila právo lekárov odpočívať. A ešte niečo pre teba a pre Nemcov. Chcem vám pripomenúť e, to isté. Pozdravuje vás takisto predseda Nemeckých odborových E, zväzov. Martin, ja si myslím, že sa nám nepodarilo dospieť k dohode, ale zabránili sme zrúteniu sociálnej Európy. Zároveň sme zviditeľnili význam Európskeho parlamentu v európskej konštrukcii a teraz po prvý krát, keď parlament povedal nie rade a komisii. Samozrejme, že nie je želateľné, aby sme stále hovorili nie, ale niekedy je to potrebné. A myslím si, že naozaj taký vážny problém, ktorý sa tu chcel definitívne vyriešiť, e, treba oveľa lepšie spracovať, lebo sa to týka rodinného, e, sociálneho života a išlo by tu zároveň aj k sociálnemu dumpingu. Ešte máme veľký kus cesty pred sebou, ale musím povedať, že som veľmi spokojný s tým, že v tých najkomplikovanejších chvíľach rokovaní, kde veľa socialistov z rozličných krajín sa stretlo, e, kde ja si uvedomím, že máme rozličnú citlivosť na tejto otázky. Došlo tu k totálnej solidarite, k totálnemu súladu. A možno, že tí niektorí, ktorí tu bojovali, neboli a nemajú vo svojich krajinách až takú veľkú citlivosť voči týmto otázkam, ale ja si vysoko cením, že sme boli všetci veľmi jednotní. Ďakujem aj e, kolegom, ktorí boli veľkými hrdinami včera. E, socialisti boli e, jednotní, pevní a ja si myslím, že do európskych volieb môžeme ísť s čistým štítom lebo vieme, že to nebol len právny e, aspekt, ale že to bola aj politická diskusia a myslím si, že my máme silu, platnosť Európskemu parlamentu a môžeme kľudne povedať, že socialistická skupina je pevný, e, pevný zastanca všetkých, ktorí chcú zachovať európsky sociálny model. A ja som presvedčený, že E, nebudeme musieť byť len v defenzíve, ale aj v ofenzíve a vtedy vyhráme túto bitku. Ďakujem pekne. Chcel by niekto niečo doplniť? Nech sa páči. Martin, ja som sa riadila poriadkom a zmenili sme tu body, ja teraz nemôžem toto doplniť, pretože som si nevypočula Alejandra, ale dovolte mi povedať pár viet. Možno zopakujem niečo z toho, čo povedal už Alejandro. Ja si myslím, že sme sa pokúsili o maximum, pokúsili sme sa nájsť a presadiť to najlepšie riešenie, ak rada alebo komisia tvrdí, že parlament neustúpil, tak je to skutočne lož. Bolo to presne naopak. Rada nebola ochotná ustúpiť ani o krok a ja si myslím, že Alejandro toto však povedal a je lepšie eh, mať toto ako zlý kompromis a ja si myslím, že aj v budúcich týždňoch dokážeme jasne povedať, že Európsky parlament konal v zástupnosti záujme občanov zabránil zlému zákonu a v nasledujúcom legislatívnom období bude možné prijať, prijať dobrý legislatívny akt, dá sa to dobre vyargumentovať no a podarilo sa nám veľmi dobre spolupracovať v rokovacom týme, vo vyjednávacom týme, ako aj v celej delegácii. Takže môžem skutočne len pochváliť všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ako prvý sa prihlásil Harald Apple. Ďakujem veľmi pekne, Alejandro. A je skutočne správne, že sme zabránili tomu najhoršiemu a že Európsky parlament zabránil zlému zákonu. Ako dobre sa to bude dať využiť v predvolebnom boji je iná otázka, pretože v konečnom dôsledku musíme tiež komunikovať, bez ohľadu na to, ako to vnímame, že aj sociálno-demokratické vlády Európy lepšie, alebo zabránili lepšej, lepšej úprave pracovného času a zaujali stanovisko. A to je veľmi náročné. Je veľmi, bude veľmi náročné vysvetliť to, pretože pozadie je také, že hlavne európske odborové hnutie a naše európske odbory, odborové zväzy v, chceli od nás v jednej tematickej oblasti výsledok. A to nie je nepodstatné, je to skutočne veľmi dôležité. A otázka, ako s tým dokážeme, dokážeme výjsť, vysvetliť. Ja som to vnímal ako rakúsky poslanec, nuž rakúske stanovisko s novým, videl som pokus otočiť to s tým novým ministrom predchádzajúca vláda pod Kusenbauerom mala iné stanovisko, opačné stanovisko, podobný ako, podobné ako nemecký minister sociálnych vecí. A bolo by dobré, ja sa dokážem, dokážem to doma dobre vysvetliť, že náš minister sociálnych vecí alebo naša vláda je za sociálnu Európu, ale uh, zatiaľ, čo sme iba v oblasti nezáväzného práva alebo soft law a nedokážeme zlepšovať eh, minimálne normy, nemôžeme hovoriť o sociálnej Európe. Ako sa nám to podarí doma vysvetliť a obhajiť, neviem. Určite v Spolkovej republike Nemecko to bude náročné. A to je ten problém, tá otvorená otázka, ktorá ostala, nezodpovedaná. Ďakujem pekne, Harald. A ja by som najskôr chcel poďakovať Alejandrovi Serkasovi, Mechtil Trout a všetkým ostatným poslancom a členom eh, rokovacej a vyjednávacej delegácie. Myslím, že odvedli veľmi serióznu prácu. Zaslúžia si veľkú vďaku. A hovorím to hlavne Mechtil, ktorá veľmi zodpovedne viezla na ten vyjednávací tím, rovnako Alejandrovi, ktorý sa sústredil na obsahy, ktorý, ktoré boli a, a presadzoval obsahy, ktoré boli veľmi sporné. No a po druhé by som chcel povedať, že Harald skutočne právom poukázal na problém, pred ktorým stojíme, a nedokážeme sa tomu vyhnúť, že sa musíme len prizerať, že sociálno-demokratická rodina je rozdelená na vládnu časť a časť, ktorá nie je zastúpená vo vláde. Nezažívame podobnú situáciu poprvýkrát. Ja si spomínam, že odkedy, sme v parla- odkedy som ja v parlamente, to tak je, strana, ktorá je vo vláde, má úplne iný prístup k určitým riešeniam ako opozičné strany No a s tým sa musíme vyrovnať. No a s tým musia sa vyrovnať aj kolegyne a kolegovia, ktorí sú tu, ktorí sú pod tlakom národných vlád, národných strán. Sú tu členovia, ktorých strany sedia v opozícii a ktoré by radi podporili kompromisy, ale nemôžu tak urobiť, pretože eh, z domu sa na nich vyvíja tlak. Nož my sa v predvolebnom boji musíme vyhnúť tomu, aby sme vzbudili dojem, že sme rozdelení. Strana, ktorá vysiela rôzne signály, nie je volená, pretože voliči sa v tom nevyznajú. A preto Harla, Harald, tvoje úvodné vety sa mi páčili najviac. My sme zabránili prijaťu zlej, zlého E, nariadenia. A na to sa musíme sústrediť. Treba povedať, že sociálno-demokratická politická skupina v Európskom parlamente zabranila prijatiu e, zlého, zlej, zlej, e, zlej, zlého nariadenia. Ja teda radím, aby sme v rámci komunikácie s verejnosťou hovorili o tom, že sme zablanili prijatiu zlého nariadenia. No a Uvidíme, ako sa bude táto problematika ďalej vyvíjať. Nie je to koniec sveta. My sme však jednoznačne značne povedali a hral na to ťa chcem upozorniť, že stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté 580 hlasmi, takto stanovisko podporilo aj množstvo konzervatívnych poslancov a to znamená, že sa jedná o inštitucionálnu otázku. Skutočne drvivá väčšina Európskeho parlamentu je proti drvivej väčšine vlád v Európe. Takže treba to vidieť inštitucionálne a nie stranícky. Sú tak vlády sociálno-demokratické ako konzervatívne, ktoré majú svoje stanoviska a rovnaké platia aj pre poslancov. Avšak zdá sa mi najlepšie, že aj s odbormi zastávame tú líniu, že pokiaľ to nariadenie nebude eh, lepšie a pokiaľ nebudeme takéto nariadenie podporovať. Myslím, že tým eh, je naše stanovisko dobré. Dobre, vidím, že eh, prišiel už